mesdames et messieurs bonjour à tous dámy a páni vítam vás toto ráno som veľmi rada že sa tu stretávame na tejto dobednejšej rozprave pevne verím že dnes budeme viesť veľmi konkrétnu a zaujímavú diskusiu a vlastne bude to určitý, určitý výhľad dopredu, čo všetko sa bude diať v tomto parlamente, na čom sa bude pracovať. Budeme tu diskutovať s 20 účastníkmi predchádzajúcich diskusí, kde pracovali na rozličných témach a budú nám prezentovať odporúčania, ktoré vypracovali v posledných dvoch dňoch. Potom od 11 do 11.30 budeme mať krátku prestávku a potom pán Rovček a ja budeme prezentovať tlači výsledky a potom sa ešte ukončí, a potom sa ešte uskutoční ďalšia rozprava a budeme sa zaoberať závermi a potom ukončíme našu agoru a potom si opätovne vypočujeme spevácky zbor, podobne ako to bolo na začiatku a ten záver bude taký slávnostný Pevne verím, že ste dostali dokumenty so závermi. Je to zatiaľ vo francúzštine. Materiály v angličtine sa teraz tlačia a pevne verím, že ich dostanete v priebehu pol hodiny. Chcem sa na tomto mieste poďakovať našim tlmočníkom, ktorí, respektíve našim prekladateľom, ktorí pracovali včera dlho večer, aby ste vy dnes do obeda mohli dostať tieto dokumenty. Takže to je bolo k dokumentom. Neznepokojujete sa, sú už na ceste. Uskutoční sa aj ústna prezentácia výsledkov, každý to bude môcť vypočuť vo svojom materinskom jazyku a teraz by sme pristúpili k samotnému programu. Prvá pracovná skupina, ktorá sa zoberala hospodárskou finančnou krízou a novou formou chudoby, ktorá bola vedená pani Lambert, kde boli spravodajcovia pani Figueiredo a pán Swinwain. A teraz dám slovo pani Figueiredo. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás, lebo viem, že vy musíte e, čoskoro odcestovať, takže dostanete slovo ako prvá. Ďakujem pekne, že ste prišli dnes medzi nás a potom dostane slovo druhý spravodajca. No Muito obrigada, senhora presidente. Eh, no nosso grupo de trabalho Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, našej, na našej pracovnej skupine sa uskutočnila veľmi zaujímavá diskusia o chudobe, o jej dôvodoch a o kríze. A ďalej sme sa zaoberali opatreniami, ktoré navrhujú jednotlivé organizácie na to, aby sa zlepšila táto situácia. Bol tu tak povediať určitý apel a vyjadrené znepokojenie, čo sa týka toho, že sa zhoršuje chudoba a že chýbajú konkrétne opatrenia na to, aby sa táto situácia riešila a zlepšovala. Preto je tu požiadavka na európske inštitúcie, špecifické na Európsky parlament. A toto ja odovzdám kolegyňam a kolegom na výbore pre zamestnanosť Ide o to, aby sa prijali efektívne opatrenia na to, aby sa zmenila situácia, aby sa zvrátil ten vývoj a aby ľudia dostali konkrétne odpovede. Zároveň je dôležité zohľadniť aj to, čo títo ľudia vlastne zažívajú, v akej situácii sa nachádzajú. Navrhlo sa vytvoriť pracovné skupiny, kolega, spoluspravodajca, vám potom vysvetlí niektoré tie návrhy, ktoré predložili organizácie, ktoré sa zabrajú sociálnou prácou. Požaduje sa ďalej aj to, aby parlament a zároveň aj komisia pracovali aktívne na niektorých otázkach. Jednoducho ide tu už tie veci, ktoré rozprácal výbor pre zamestnanosť, a myslím si, že komisia sama nemôže poskytnúť úplnú odpoveď. Cieľom je to, aby sme informovali členov parlamentu o týchto otázkach. Ide o to, aká je nevyhnutná minimálna mzda v celej Európskej únii. Toto by si vyžadovalo legislatívnu iniciatívu. Máme správu, ale nemáme žiadnu legislatívnu iniciatívu v tomto bode. Ja sama som pracovala veľmi intenzívne na týchto témach. Parlament podporil toto stanovisko, nie je tu žiadna legislatívna iniciatíva a iba Európska komisia ju môže predložiť. Zároveň je dôležité, aby rozpočtová politika EÚ podporovala sociálno-hospodárskú súdržnosť, aby podporovala, respektíve prioritovala ľudí a ich situáciu. Ide o to, aby sa zlepšila situácia ľudí, musíme si uvedomiť nejaké dopady na jednotlivé politiky a to musí byť jasnejšie predtým, ako sa implementujú. Tu ide napríklad o tie plány, ktoré sa týkajú rozpočtových úspor. nastáva situácia, kde sa hospodárska stránka odpojí, odpája od sociálnej. Toto bolo veľmi intenzívne kritizované. Dôležité je to riešiť tak, že keď sa pripravia hospodárske opatrenia, je nevyhnutné sa zamyslieť nad tým, aké sociálne dopady môžu vyplynúť z týchto hospodárskych opatrení. Preto nie je možné, aby sa prijali opatrenia bez toho, aby bolo jasné, ako to môže zhoršiť situáciu ľudí, ako to môže vplývať na nezamestnanosť. Je známe, že máme vysokú nezamestnanosť, tá sa ešte zhoršuje a okrem toho vznikajú aj nové formy chudoby. Ide o to, že sú ľudia, ktorí síce majú prácu, ale zarábajú veľmi málo a tak sú vo veľmi zložitej hospodárskej situácii. Potom sú tu špecifické skupiny ako mladí ľudia, ženy, postihnutí, ale aj starší ľudia a musíme dbať na ich potreby. Dôležité je zlepšiť sociálne zabezpečenie. To sú všetko témy, o ktorých budeme diskutovať aj v najbližších mesiacoch v parlamente. Požaduje sa, aby Ehm, bol, existovali dôstojné formy práce, aby každý mohol viesť dôstojný život. Potom druhá dôležitá otázka bol prístup k verejným službám. Je tu napríklad o sociálne služby, ale aj o služby o verejnom záujme. Môj kolega spravodajca na to nadviaže, on konec koncov tu zastupuje špecifickú organizáciu a bude hovoriť o návrhoch, ktoré predniesli jednotlivé organizácie Európskom parlamentu. Myslím si, toto všetko bolo veľmi dôležité a pevne verím, že všetci tí, ktorí boli prítomní, skutočne majú dojem, že to znepokojenie, ktoré tu bolo, sa vlastne zasiahne vaše krajiny v tom zmysle, aby sa vlády zamysleli, aby toto zohľadnili vo svojej práci. Konec koncov vlády sú zastúpené na rade a Dôležité je, aby sa tam prijímali také opatrenia, ktoré vplývajú na hospodárskú sociálnu situáciu, aby zvážili svoje kroky. Dôležité je apelovať, šíriť tieto informácie v vašich štátoch a ďakujem pekne za to posolstvo, ktoré ste vyslali a bolo to všetko veľmi zaujímavé a, a napomocné. Merci, madame Figueredo. Je donne donc la parole à l'autre corapporteur. Ďakujem pekne, pani Figueiredo. Teraz má slovo druhý spravodajca. Ako vidíte, každý workshop mal dvoch spravodajcov. Vždy je tam jeden zástupca Európskeho parlamentu a potom zástupca mimovládnych organizácií. Ja, inderdaad. Verkeerd ik Nederlands kan spreken. Dúfam, že môžem hovoriť holandsky. Áno, je tomu tak. Tak to je v poriadku. Mám tu pred sebou ťažkú úlohu. Práve teraz som dostal písomnú správu našej pracovnej skupiny a preto teda je pre mňa ťažké spontáne reagovať na všetko, ale vyzdvihol by som 6 bodov. Najprv treba povedať, že mnohí z nás sú e, rozhorčení kvôli ťažkým sociálnym podmienkam a Európsky parlament musí túto e, chudobu e, zviditeľňovať. Treba zorganizovať veľkú rozpravu o sociálnych problémoch. Treba identifikovať príčiny a vyriešiť a nájsť riešenia. Európsky parlament je asi tým správnym fórom na diskusiu o nových paradigmách, ktoré potrebujeme pre novú spoločnosť, pretože rast, a to je jasné, rast, na ktorom e, spočívala doteraz spoločnosť, nezvládne výzvy. V pracovnej skupine došlo potom aj k výzve na európskej úrovni prijať viac sociálnych právnych predpisov. Tu Európsky parlament samozrejme nemá iniciatívne právo, právo iniciatívy, ale môže vyvíjať tlak na komisiu, aby komisia spúšťala sociálne iniciatívy. Hlavne došlo k žiadostiam, aby vznikli právne predpisy v oblasti e, súkromného zadlženia tak, aby sme sa vyhli tomu, že osobitne e, slabé, nechránené skupiny sa príliš zadrž, zadlžia. Právne predpisy sú možné aj v ďalších oblastiach, napríklad v oblasti minimálnej mzdy. Jeden z poslancov včera aj zdôraznil, že verejnosť často nevie celkom jasne, že po Lisabone e, v rámci spolurozhodovania Európsky parlament má viac e, právomoci spolurozhodovania. Jednotliví aktéry explicitne vyžadovali e, používanie metódy otvorenej koordinácie, jej zachovanie, jej posilnenie. To je totiž dôležitý pilier európskej sociálnej politiky. Takisto tu bola žiadosť, aby Európsky parlament dostal úlohu v novej európskej platforme, ktorá by mala byť zodpovedná za boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. Takisto sme povedali, že Európsky parlament musí vyvíjať viac tlaku na ďalšie inštitúcie v sociálnej oblasti, bolo povedané ďalej, že e, inštitúcie EÚ musia si viac splniť svoje povinnosti v oblasti sociálnej politiky. Jeden príklad, to je téma, ktorú dobre poznám. Európsky parlament prijal spísomné vyhlásenie, v ktorom sa žiada od Európskej komisie, aby sa vyrobila stratégia v oblasti bezdomovcov. Tu parlament musí komisie, komisii dávať úlohy, ide o minimálnu mzdu, chudoba detí, ďalej aktívna e, integrácia. Konkrétne bolo požadované, aby sa e, ponúkali kurzy e, úradníkom európskych inštitúcií k téme chudoba. Tieto kurzy by mohli organizovať tí, ktorí žijú v chudobe alebo sú každodenne v kontakte s chudobou. To by mohlo viesť k lepšej politike. To je celkom praktický návrh, ktorý nestojí veľa a mohol by viesť ku konkrétnym výsledkom. Ďalej sa tu povedalo, že e, Európsky parlament má aj rozpočet na výskum. Európsky parlament môže výskumnú politiku e, poňať aj aktívnejšie a uzatvárať tie medzery e, v informovanosti. Boli tu aj konkrétne príklady pre oblasti, o ktorých vieme príliš málo, napríklad chudoba na vidieku. To je dôležitá téma. Ďalej interná migrácia, východ, západ. To treba zohľadniť. Ďalej všeobecné vyhlásenia ktoré by mohli byť dôležité pre prácu parlamentu. Chudobu treba riešiť multidimenzionálne. Nemôžeme v budúcnosti veci deliť. Aktéry musia byť zapájení. V rámci politiky chudoby treba nájsť cieľové skupiny, pretože treba diferencovať medzi rôznymi cieľovými skupinami, ktoré si vyžadujú cieľové zaobchá- eh, cieľené zaobchádzanie Ďalej včera som mal aj taký dojem, že treba budovať na tom, čo už bolo vybudované. To, či ono totiž už dosiahnuté bolo. Vecí, na ktorých možno budovať, existuje veľa. Toľko k včerajším diskusiám. Možno, že v písomnej správe nájdete ešte dodatky, ale toto som vám chcel povedať. Ďakujeme vám. Ďakujem tiež za vaše komentáre, pretože je pravda, je tu teraz tá správa, distribuujeme ju, ale je dôležité e, vypočuť si tie tonality, ktoré ste, ktoré ste vypracovali a o, o, tie sociálne problémy boli neustále riešené a to musí preniknúť do všetkých inštancií Európskeho parlamentu. Snáď by chcel niekto na to reagovať? Budeme o tom ešte ďalej diskutovať. Chcel by niekto z členov pracovnej skupiny niečo doplniť alebo e, dodať, ale aj po prestávke e, sa môžeme vrátiť v diskusii k tomu ešte. Nech sa páči. Nech sa páči, pani. Som z Európskej eh, siete proti chudobe. Myslím si, že toto bol veľmi široko poňatý workshop a naozaj, naozaj ste vystihli tie základné časti eh, a toho ducha eh, rokovaní našej pracovnej skupiny. Potrebujeme konať a to som naozaj chcela vyzdvihnúť. Bolo tu viacero bodov, ktoré neodzneli konkrétne veci konkrétne požiadavky, ktoré sme smerovali na parlament, čo by on mohol robiť. Na to sa treba zamerať. Napríklad otázka príčin krízy, rozprava o kríze, sociálny dopad krízy. Ko- hovoriť o konkrétnych e, úlohách, vyhodnocovanie sociálnych dopadov zo strany komisie. E, k politickým rozhodnutiam a dopady týchto rozhodnutí. Potom ďalej otázka Európa 2020. Všetko, čo sa teraz totiž deje, je v kontexte e, rastu. E, e, do roku 2020 máme vlajkovú platformu, ciele proti chudobe, ale potrebujeme, aby parlament konal v celom tomto balíčku, pretože pre nás je problém, že ekonomika podkopáva sociálne ciele narastajúca súťaž, eh, hospodárska súťaž, eh, zvyšovanie, zvyšovanie deficitov, schodkov národných rozpočtov, kde stojí v tejto veciach parlament. Mala by tu byť pracovná skupina v parlamente, ktorá bude sledovať uh, stratégiu 2020, ale takisto by ste mali prepájať to k národnej úrovne. Mali by ste trvať na národných platformách proti chudobe národných stratégiách proti e, e, e, chudobe, používajúc metódu otvornej koordinácie. To by malo využívať skúsenosti ľudí, ktorí zažívajú chudobu aj mimo vládky. Čiže dve konkrétne veci. Úroveň EÚ a národná úroveň. Chceme vidieť naozaj výsledky z tejto agory. Ďakujeme za tento návrh, ktorý, ktorý teda akceptujem. Budeme sa snažiť e, následne čosi si v parlamente aj urobiť. Ešte nejaké ďalšie komentáre pre účastníkov e, work, zo strany e, účastníkov workshopu? Nech sa páči, pane z ekonomického a sociálneho výboru. Ďakujem pani predsednička, som členom e, Euros, e, Ekosoku a som e, z odborovej organizácie z Rumunska. Budem hovoriť rumunsky. Doresc, doresc să spun că am avut Povedal by som nasledovné. Včera sme veľmi zaujímavo diskutovali v troch workshopoch. Určite je dôležité, vyzvať členské krajiny a ich vlády, aby prijali opatrenia na boj proti chudobe. Nesmieme však zabudnať aj na to, že je rovnako dôležité aj to, aby sa hovorilo o nefungujúcich e, častiach neoliberálneho systému, pretože to vo väčšinách členských krajinov je matateľné. To treba okamžite odstrániť. Numarul aby krízy, ktoré majú toľko problémov a ktoré, ktoré, ktoré môžu tak posilniť chudobu, aby, aby, aby tieto faktory e, sa už ne, nediali. Ako e, člen Ekosoku by som chcel rozhodnou mierou e, privítať iniciatívy parlamentu a rady. My sme toho názoru, že inštitúcie, ktoré sa teraz vytvárajú, európske dozorné orgány pre bankovníctvo napríklad, alebo pre penzíne fondy, ale aj pokiaľ ide o dozor nad cennými papiermi. Všetky tieto inštitúcie by mali mať regálne, reálne, reálne reglementačné a kontrolné kompetencie. Mali by nimi disponovať. Ako povedal pán podpredseda Rovček včera, Niektoré z členských krajín e, sa stavajú do cesty takémuto procesu. Ak sa nám nepodarí nedostatky e, tohoto hospodárskeho mechanizmu odstrániť, tak potom cielený boj proti chudobe je odsudený e, k zániku. A úsilie parlamentu a rady bude ešte naďalej potrebné. A preto si želám, aby, sme, aby tieto inštitúcie ktoré by mohli zasahovať efektívne a do, do lepšieho fungovania e, spoločnosti, aby zabránili opakovaniu takýchto kríz. Ďakujem. Ďakujeme pekne za takto e, príspevok. Ešte máme jed, jednu prihlášku do diskusie a potom e, workshop číslo e, 2. Teraz e, pán z čísla 98. Ďakujem, budem hovoriť v španielčine. Nuž k tomu, čo povedali spravodajcovia, čo povedala pani spravodajkyňa, vo všetkých členských krajinách existuje potreba pracovať. Ja som chcel povedať, že e, v našich krajinách ľudia pracujú a rozhorčenie prichádza z členských krajín a to sme nevytvorili my, v našich krajinách bojujeme, robíme to. Včera, parlament, eh, včera sa hovorilo o tom, že parlament nás podporuje v našej práci v jednotlivých členských eh, krajinách. Takže parlament musí diskutovať o dopadoch krízy. Eh, nielen o hospodárskych, ale o sociálnych dopadoch. Nielen v tých číslach, ako sa to štatisticky premietne do E, treba z automobilového sektoru. To je dôležité, ale ako to dopadá na ľudí? Európa je dôležitá, ale európske občania sú rovnako dôležití. A treba preto sledovať, ako táto kríza dopadá na ľudí. Čo sa deje s ľuďmi? To sme včera žiadali, aby parlament diskutoval o sociálnych dopadoch krízy Musíme to predsa následne preverovať, e, revidovať, pokiaľ ide o stratégiu Euro 2020. Predrečníci majú samozrejme pravdu, ale o týchto veciach treba diskutovať. To nám pomôže v, na mieste Čínu v členských krajinách e, zabezpečovať prácu, pretože my tam v krajinách každodenne bojujeme aby tie dopady boli čo najmiernejšie. Ďakujem. Ešte e, jedna prihláška o slovo. Prosím, buďte struční. Ďakujem, pani predsednička, budem veľmi stručný. E, prepačte, predstavím sa z e, Filip Morillon. Včera som navrhol v svojej pracovnej skupine, aby Európsky parlament mohol predložiť legislatívnu normu, ktorá by podchytila otázku spotrebiteľských úverov, pretože to často prispieva k chudobe v e, období krízy. A ešte jedna vec, čo tu nezaznela od predšrečníkov, menovite otázka delokalizácie pracovných príležitostí. Konkrétne z tých krajín, ktoré majú nízke sociálne náklady a ktorých pracovníci potom sa snažia hlavne v oblastiach ako je stavebníctvo uplatniť v iných krajinách, kde to vedie k nezamestnanosti, a to vedie k nárastu chudoby. Ďakujeme. A teraz workshop číslo 2. Téma e, e, kríza a migračné toky. Predsedom bol e, poslanec Arden a ďalší spolu, dva, dva spolu spravodajcovia Adam pani Benarab, spoluspravodajka, ni slovo. Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom. Rozpráva bola neuveriteľne bohatá a dám slovo svojmu kolegovi, pánu Dardenovi. Euh, Áno, dostali sme určité vymedzenie. Mali sme hovoriť vzhľadom k možnostiam, ktorý má Európsky parlament na túto tému a pripravili sme e, nasledujúce návrhy. Predstavitelia občianskej spoločnosti vyzývajú parlament, aby znovu preskúmal celkový objem politik, ktoré sa vzťahujú k prekerným situáciám e, občanov, aby sa rešpektovala dôstojnosť človeka, ktorá je jedným zo základných princípov Európskej únie. A tiež potom samozrejme treba zohľadniť Lisabonskú zmluvu a to, čo hovorí o azile a migrácii. A príslušné agentúry Európskej únie musia rešpektovať ustanovenia Ženevského dohovoru o ľudských právach a Európskej charty e, o ľudských právach a tiež ďalšie medzinárodné právne nástroje. Po tretie, treba integrovať počas e, rokovaní o návrhu smernice o jednotnom postupu práva všetkých migrantov bez diskriminácie sociálnej sociálnej či hospodárskej a znovu nastoliť rozpravu o práve na azyl na báze skutočných humanitných hodnot. Finančný rámec na rok 2014 až 2020 by mal byť mal ísť ruka v ruke so stratégiou 2020 a s miléniovými cieľmi a tiež treba viac zlúčiť pôsobenie jednotlivých európskych finančných fondov a migračná politika Európskej únie by mala mať zodpovedajúcu koncepciu a rozpočet. Vyzývame tiež Európsky parlament, aby Európsku komisiu požiadal, aby iniciovala diskusiu so všetkými členskými krajinami a s občianskou spoločnosťou o postupe odmeňovania a dôstojných pracovných podmienkách. Tiež treba podporovať vznik občianských platformiem v Európskej únii v oblasti migrácie a integrácie tak, aby sa podporovala účasť ich e, účastníkov v tejto rozprave, aby sa využili know-how a znalosti a skúsenosti všetkých zúčastnených. Tiež treba e, uľahčiť uznávanie profesných kvalifikácií, a vzdelania a skúsenosti občanov tretich krajín a umožniť prístup na trhy Európskej únie. Ďalej treba postúpiť ďalej v podpisovaní príslušných dohôd s vládami týchto krajín, ďalej zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v zmysle protokolu o úlohe národných parlamentov, ktorý je pripojený k zmluve o fungovaní Európskej únie. Ďalej treba bojovať proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie v Európe a presadzovať integráciu, s pristahovalcov i rozvoj priaznivého slovníku voči pristahovalcom a tiež presadzovanie lepšieho zohľadnenia ich problémov v oznamovacích prostriedkoch. Koncept otvorenej spoločnosti, ktorá by zahrnovala všetkých občanov bez ohľadu na ich štatút. ďalej rozširovať prácu dobrovoľných, dobrovoľného charakteru v občianskej spoločnosti. Ďalší veľmi zdôrazňovaný bod podporiť európskych poslancov, aby podpísali dohovor, ktorý sa vzťahuje alebo prehlásenie, ktoré sa vzťahuje na dohovor OSN o pristahovalcoch. Členské krajiny EÚ by mali dôsledne uplatňovať všetky ustanovenia Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ďakujeme a dúfame, že sme plne zohľadnili všetky príspevky našej pracovnej skupiny. Euh, Ďakujem pekne spravodávcom. To boli veľmi presné odporúčania. A na báze toho, čo povedali účastníci workshopu, chce niekto niečo ešte dodať? E, nech sa páči. 350, nech sa páči. Ja som chcel len poďakovať dvom spoluspravodajcom, pretože naozaj trafili klinec po hraničke z hľadiska toho, čo povedali, že čo sa udialo a povedalo povedané na workshope. Jedinú vec, ktorú mám, a môže, že sa to nakoniec objaví aj v odporúčaniach. Sa týka azylových práv. Neviem, či ste to formulovali tak, aby to pokrylo aj obchodovanie s ľuďmi. Ja som si to chcela len uistiť, aby to niekde bolo zahrnuté, pretože otázka, teda ide mi o otázku obchodovania s ľuďmi. Predsedajúca, máte pravdu, nie je to tam, budeme to tam musieť doplniť, pretože v podstate to, čo tam bolo podané, je dôležité. Dám slovo pánovi Giulianovi z Ekosoku. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to pre mňa veľká čest, že sa tu môžem zúčastniť tohto stretnutia z Ekosoku a takisto, že môžem sa aj vyjadriť. Myslím si, že všetko, čo sme tu povedali, už, všetko, čo, všetko už bolo povedané. Ja by som ale e, možno chcel zájsť za hranice toho, o čom sme tu diskutovali a uvidel niekoľko poznánok. Pretože si myslím, že to sú dôležité veci a malo by si naše zhromaždenie toto vypočuť body 3, v rámci bodov 3 a 10 sme hovorili o otvorenej koncepcii občan, občianstva. Ja si myslím, že to ale nepokrýva migra- pracovníkom migrantov. Myslím si, že tá definícia, ktorú tam máme, je príliš zjednodušená a neumožňuje nám pokryť aj ľudí, ktorí pochádzajú z nečlenských štátov EÚ a sú EÚ a hľadajú si tú prácu. Takisto bolo by dobré, aby to pokrylo aj migračné toky v rámci EÚ a medzi krajinami EÚ a medzi krajinami EÚ a inými krajinami, pretože migrantní pracovníci by mali byť napojení na možnosť na to, na, do toho programu alebo mali by spadať pod strechu toho, kde sa hľadajú zamestnanci a pracovníci a týmto by mali mať um, svoje práva, pretože napríklad je mnoho rumunských občanov, ktorí sú v Taliansku, ale zatiaľ nemohli sa tešiť zo všetkých eh, prínosov legislatívy, ako by mohli dobre eh, využiť eh, systém ochrany občanov, ktorý my máme veľmi dobrý v Taliansku a máme ho dobre pre občanov, ktorí sú usadení, ale nie pre tých, ktorí kočujú. Ja som chcel povedať toto, pretože si myslím, že to je veľmi dôležitá vec a tá, celá táto diskusia je naozaj veľmi zaujímavá. No už keď nikto už nechce nič povedať tomuto workshopu, tak môžeme prejsť k ďalšiu. Nech sa páči ešte pani na 158. Máte slovo. Môžete sa predstaviť. Ja som z Európskej siete proti racizmu z Bulharska. Chcela by som vedieť aký, čo bude teda nasledovať za týmito odporúčaniami, alebo pretože mali sme veľmi dobrý workshop a kolegovia tam prednesli množstvo návrhov. No teraz by som chcela vedieť, akým spôsobom bude prebiehať feedback, alebo ako sa dozvieme výsledky našich odporúčaní pretože viem, že samozrejme niektoré z týchto odporúčaní si vyžadujú dlhý čas, aby mohli byť splnené, ale či by bolo možné nás informovať o tom, aký bol dosiahnutý pokrok z hľadiska týchto odporúčaní. Je vous propose, madame, que dans la dernière partie, nous répondions d'ailleurs globalement au suivi non seulement Euh, v poslednej časti vám potom poskytíme globálnu odpoveď na tieto otázky. Nebudeme hovoriť iba na workshop, v otázkach workshopu 1 alebo 2, ale budeme hovoriť o všetkých všeobecne, aby sme teda hľadali najlepší spôsob, ako to celé pretaviť do praxe. A to, to potom v závere do poludnia. Takže teraz by som dala slovo spravodajcovi z e, workshopu z pracovnej skupiny 3. Toto sa týkalo prístupu prístupu k práci predsedala tomuto Doris Pak a po spolupracovníčku, bola aj pani Veržia, ktorej dávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No už potom, čo som si vypočula spravodajcov z iných e, pracovných skupín, myslím, že sa tu veľa prekrýva, alebo je tu duplicita medzi jednotlivými, člen, medzi jednotlivými e, skupinami. To, to, asi to súvisí s tým, že finančná kríza sa dotýka všetkých e, ľudí, respektíve má to priamy vplyv na život ľudí a, a táto skupina sa venovala s otázkam eh, ľudí, ktorí sa ocitli v prekernej, nepríjemnej situácii. Samozrejme, že osoby, ktoré prišli o prácu, tie sú vždy počas krízy tými naj, zra, eh, najviac postihnutými. Ale sú tu rozdiely medzi rôznymi členskými štátmi, to sa spomínalo, alebo dokonca sú aj rozdiely v zamestnanosti v rámci ktorých členských štátov. Keď sa pozriete na čísla, tak niektoré členské štáty to riešia lepšie ako iné. Keď sa pozriete na štatistiky, sú rôzne, sú, čísla sa rôznia za jednotlivé krajiny a takisto musíme nájsť riešenie, ktoré by bolo dobre našité na mieru pre osoby, ktoré sa ocitajú v um, nešťastnej situácii a tiež osoby, ktoré sú zraniteľné. Ďalej, na, našom, na našej pracovnej skupine sme takisto hovorili aj o potrebe multidisciplinárneho prístupu k uh, chudobe, holistickému prístupu k chudobe a náš dojem bol taký, že je potrebné globálne sa dívať na, túto, e, problém, na tento problém a že toto vlastne práve, práve chýba. Myslím si, že jedna z najdôležitejších, e, jedna z najdôležitejších myšlienok bola, že chudoba nie je iba otázka dôvery či nedôvery, ale musíme inak sa dívať na aspekt chudoby, pretože tam presne sú tie výzvy, Hovorili sme o kolektívnych a individuálnych prístupoch k boja, v rámci boja proti chudobe. A hovorili sme takisto o našej politickej skupine, pracovnej skupine o tom, že, že osoby, ktoré sa ocitajú vo veľmi chudobnej situácii, majú veľký problém nájsť kolektívny prístup k ich problému, k ich situácii. Možno by bolo dobré, keby sme pouvažovali o tomto v plnom zmysle slova, aby sme lepšie porozumeli ľuďom, ktorí sa ocitajú vo veľmi, veľmi špecifickej kej situácii. Musíme sa bezpečiť, aby ľudia sa zhromaždili, aby sa spájali a osobitne tí, ktorí sa, ktorí sa v takéto situácii ocitajú. Čo tu odznelo, že keď sú Eh, chudobní, tak majú pocit, že sú izolovaní, že nikto, ich, nikoho nezaujímajú, nikto ich nepočúva, že ich hlas nebude nikdy vypočutý aj tak. Eh, takisto sú tu ehm, často, často sa otázka z chudoby spája s tým jednoduchým konštatovaním, že či niekto je alebo nie je zamestnaný, ale to nie je také jednoduché, pretože ľudia často, aj keď sú zamestnaní, sú chudobní. To neznamená, že keď im nájdete nejakú prácu, už hneď sa z tejto chudoby dostanú. A úplný popis jednotlivca nie je len čisto popisom jeho pracovnej, no, pracovnej činnosti, respektíve, že či pracuje, či nie. Je tam širší rozmer a potrebujeme sociálne uznanie eh, jednotlivca, to znamená, že to musí byť taký um, viac smerný prístup. Mnohí tu nás zase hovorili o e, kultúrnom rozmere človeka. Takže okrem zamestnanosti sme sa zamerali takisto aj na prístup k vzdelávaniu. V rámci výboru pre kultúru sa sústreďujeme v súčasnosti na to, že je potrebné e, uznať, že o mnohých veciach sa rozhodne už v veľmi skorom veku jednotlivca a preto je treba zabezpečiť eh, dobre vzdelanie, zabezpečiť eh, starostlivosť o zdravie a je mentálne zdravie. To takisto bolo počiatnuté na našom workshope. Bolo povedané, že je potrebné prijať eh, naliehavé politiky, ktoré sa budú venovať práve tejto otázke no, a spoločne s pracovnou skupinou číslo 1 spomenuli viaceré E, zraniteľné skupiny. A práve tieto skupiny sú väčšinou v rámci tých osôb, ktoré sa ocitajú v tom, tej situácii chudoby, to sú osoby staršie, alebo migranti, migranti, ktorí prišli do, do Európy nedávno, konkrétne migranti zo Severnej Afriky. Takisto sme hovorili aj o rozpočtovej politike, E, sú tu rozpočtové škrty a to má veľmi silný vplyv na osoby, ktoré sú na hranici chudoby. Je treba zabezpečiť lepšiu podporu ľuďom osobitým v kedy sa rozpočtové škrty dotýkajú práve vzdelávania a zdravotníctva a podobných služieb Takže ak to môžem zhrnúť, tak môžem povedať, že všeobecný dojem, ktorý mám z tohto workshopu je ten, že sociálny model v Európe momentálne je pod veľmi silným tlakom a e, musí Charta základných práv byť e, tým základným milníkom tvorby akýchkoľvek politík. A občania, ktorí sa cítia byť nejakým spôsobom znevýhodnení, e, musia aj tak mať právo plne využívať svoje práva. A toto by bol môj záver. Teraz by som dala ešte slovo spravodajcovi pre niekoľko ďalších pripomienok. Merci, madame la présidente. Donc, dans notre... Ďakujem pekne, pani predsedajúca to, to, čo povedala kolegyňa, e, to bola okolo toho veľmi intenzívna diskusia. My sme z toho vyvodili niekoľko niekoľko príspevkov do rozpravy a odznelo tam veľmi zaj, niekoľko zaujímavých príspevkov. Naše prvé e, pozorovanie je také, že musíme dať dokopy také politiky, ktoré zapoja aj tých najchudobnejších. To znamená, že to musia byť opatrenia, ktoré budú veľmi konkrétne zamerané a chceme niečo dosiahnuť pre chudobných. To znamená, že musíme mať e, cestovnú mapu, ktorá bude obsahovať konkrétne ciele a rôzne indikátory vo, v rámci boja proti chudobe a takisto potrebujeme aj výročné hodnotenia. Takisto sme zdôrazňovali potrebu horizontálnej sociálnej klauzuly, ktorá musí byť uplatňovaná na všetkých úrovniach rozhodovania. Taktiež by sme chceli sa zabezpečiť alebo sa uistiť v tom, že tu bude skutočný dialog e, medzi tými, ktorí sú na hranici alebo na okraji spoločnosti a s tými, ktorí sú v občianskou spoločnosťou ako takou. Pretože v rámci Agory chceme, aby naše závery um, sa dostali politikom tak, aby keď um, bude ďalšie stretnutie organizované Európskym parlamentom, aby to tam bolo vypočuté a ďalšia otázka súvisí s prepojením medzi ľudskými právami a chudobou. A jednoducho my chceme, aby sa zabezpečilo, že každý má právo na uplatňovanie svojich ľudských práv. Takisto by sme chceli implementovať e, výskumný ústav pre chudobu. Takže Takisto je potrebné vymaniť sa z logiky konkurencie voči osobám, ktoré žijú v chudobe. A sociálny a finančný mechanizmus v Európe sa ešte stále odvíja od systému odmeňovania za odvedenú prácu bez toho, aby sa zohľadňovali iné ďalšie skutočnosti. Takisto je potrebné uznať úlohu, ktorú hrajú rôzne združenia a asociácie v teréne, vrátanie príspevkov pre tieto združenia a asociácie a je dobré alebo je potrebné správne ohodnotiť ich dobré postupy. Ďalej sú tu ďalšie možnosti, ako napríklad poskytovanie mikroúverov alebo začlenovanie do rôznych sociálnych sietí. A treba to povýšiť na európsku úroveň. A ďalší dôležitý cieľ je boj proti tomu tzv. prekernému zamestnávaniu alebo krátkodobému zamestnávaniu Ďalej, čo sa týka rodovej rovnosti, to je tiež otázka, ktorá musí byť e, zobratá veľmi intenzívne do úvahy a je potrebné znižovať rozdiel medzi odmeňovaním mužov a žien aspoň o 1% ročne a zároveň je potrebné zabezpečiť aj sociálne práva, ktoré by mali byť individualizované. Potom ďalšia otázka, ktorá sa nám javí ako dôležitá, je zlepšenie spolupráce medzi všetkými európskymi inštitúciami, národnými inštitúciami, regionálnymi aj miestnymi v boji proti chudobe, tak ako to bolo povedané aj včera Boj proti chudobe rozhodne nie je niečo, čo by mal mať na starosti jeden jediný komisár. Ďalej koordinácia zúčastnených služieb, konkrétne v oblasti e, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania. A v neposlednom rade je potrebné, bez ohľadu na to, aká je situácia občana, je potrebné, aby bol občan v centre pozornosti, keď hovoríme o hospodárskych a sociálnych e, právach la liste des recommandations à juste titre euh, s'allonge et c'est très bien comme ça. Parce que... Ďakujem pekne. Čo sa týka zoznamu odporúčaní, tak je ten zoznam skutočne veľmi dlhý, preto sa na tom dlho pracovalo. Teraz by som chcel navrhnúť, aby sa pokračovalo eh, ďalšou témou. Jedine, že by niekto chcel ešte sa vyjadriť, potom dostane eh, konferencia slovo. Najprv možno na občanov a potom taká globálna reakcia. Ak súhlasíte, pán Žerom Bignon. má slovo. Vy ste dva a pol dňa predsedali tej konferencii pre konsenzus. Tá pozostávala z 20 ľudí z 15 štátov Európy. Nech sa páči, máte slovo. You have allowed this the previous two groups participants to comment. Ďakujem pekne. Vy ste umožnili predchádzajúcim skupinám, predchádzajúcim skupinám okomentovať svoje správy. Vždy vystúpil aj, aj spravodajca. Podľa mňa by najlepšie bolo, keby vlastne zastupcovia pracovnej skupiny, tri mohli sa k tomu vyjadriť a potom by ste dali slovo pánovi Žeromu Vignonovi. Nebojte sa, neznepokojujte sa, dostaneme sa aj k vašej správe. Čo sa týka pracovnej skupiny 3, áno, ešte dostanú zástup, zástupcovia slovo. Nech sa páči, máte slovo. Also, um, yesterday I am a member of the European. Ďakujem pekne ja som členkou ECOSOKu a chcela by som sa zamerať na jednu špecifickú tému, ktorá sa spomínala včera. Mám pocit, že to nebolo dostatočne zastúpené v rámci odporúčaní. Ide tu o to, že je tu veľká potreba, aby existovali určité štruktúry, ktoré prepoja občianskej štruktúry priamo s Európskym parlamentom. Podľa mňa dôležité je mať takéto štruktúry. Tá myšlienka za tým je, aby sa prezentovala rozličná tvár chudoby. A nie len to, malo by to byť e, niečo široké. Nie... Je to veľmi dôležité teraz aj v čase krízy. Mali, mali, mali sme mať právo takto prezentovať tieto názory a mali by to byť pravidelné konzultácie zo strany parlamentu. Čo sa týka občianskej agory. Je dôležité, aby sa potom sledoval, čo sa vlast, ako vlastne prebiehajú tie konzultačné procesy, ako to celé prebiehalo. Nestačí iba hovoriť o národných konzultačných programoch a pokroku dosiahnutých. Častokrát občianská úroveň je ignorovaná na národnej úrovni. Ale ak by sme boli prepojení s Európskym parlamentom, bolo by to ináč. No a na záver, ja reprezentujem ECOSOC a myslím si, že je dôležité mať silnejšie prepojenie s Európskym parlamentom a teraz veľmi stručne v dokumente je špecifické slovo, ktoré by sa podľa mňa malo vyčiarknúť. Bolo to spomenuté v úvode, tam sa spomína Čierna Afrika a podľa mňa to čierny by sa malo vyčiarknúť. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička, a teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť jeden bod, ktorý sa týkal tej, toho, toho výbornú, výborného súhrnu, ktorý bol prinesený tu. Ide o vzdelávanie. My sme jediný workshop, ktorý sa zameriaval práve aj na otázky vzdelávania. Podľa mňa toto je niečo dôležité a, nie, a veľké akt, aktíva. That Agora toto je veľmi dôležité z hľadiska prevencie. Dôležité je, aby Agora vlastne podporila ECOSOC v rámci jeho snahy snahy, aby sa rušili kompetencie na európsku úroveň, aby sa zlepšilo vzdelávanie školy a vzdelávanie. Isté vám to známe, že nie sú súčasťou zmluvy, sú riešené čisto na národnej úrovni ale zoberme si stratégiu Európa 2020 a tu je veľká príležitosť rozšíriť kroky, monitorovanie tohoto veľmi dôležitého aspektu života. Ako bolo správne spomenuté, existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a to sa týka aj tej dobrej praxe, tiež rozdielna, dôležité je si vymieňať dobrú prax a zlepšiť situáciu tam, kde je zlá. Preto je dôležité, aby sa dosiahlo to, aby vzdelávanie bolo jednou z priorít e, v rámci e, stratégie 2020, lebo podľa mňa by to len nápomocné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník 192, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som pogratulovať spoluspravodajcom za odvedenú prácu, ktorá bola skutočne výborná. Myslím si, že dôležité je sa zamerať na jednu vec, ktorú som spomínala včera. A nebolo to úplne pokryté v tých odporúčaniach. Ja reprezentujem Európsku ženskú lobby a Malckú organizáciu žien a myslím si, že dôležité je zvoliť správny prístup, takto je nutné pristupovať k rodovej perspektíve, takto je nutné sa oberať aj krokmi, ktoré sa týkajú na prekonávania rozdielu medzi plácov žien a mužov. Tento mzdový rozdiel sa musí znížiť a dôležité je, aby, že my možné dosiahnuť to cieľ iba vtedy, ak ženy dostanú prístup k dobrým dobrému zamestnaniu, k dobrým profesiám. Preto je dôležité, aby sa vyvíjal tlak na členské štáty, aby vytvorili politiky ako efektívne opatrenia. Dôležité je tu zvoliť holistický prístup a to preto, aby ženy ako tak povediať väčšinová skupina v rámci Európskej únie mohli využívať pracovné príležitosti prostredníctvom toho, že tu budú efektívne podporné štruktúry. Ženy, aj keď pracujú na plný úvezok, častokrát zarábajú menej, častokrát potom aj pracujú na skrátený úvezok a sú prekárne situácie. Jednoducho súvisí to aj s tým, že napríklad školy a škôlky končia o jednej a je veľmi zložité potom zabezpečiť starostlivosť o dieťa a preto ženy majú veľký problém získať kvalitnú prácu. Práve toto je veľmi dôležité aj počas krízy, mať kvalitnú prácu, preto je dôležité, aby ženy neboli ohrozované chudobou. Je dôležité sa zobrať týmito vážnymi vecami a je nutné to riešiť v rámci Európskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz 146. Ďakujem pekne za slovo. Je tu množstvo vecí, ktoré sme zabudli ktorú sme vynechali zo správy a bol by som rád, keby sa to tam doplnilo, lebo to boli veci, o ktorých sa intenzívne diskutovalo včera. Prvá z týchto viec, vecí bola vlastne prezentovaná prvým spravodajcom, ale vlastne sa to vynechalo v porovnaní s textom. Takže ide o to, že tam sa prezentoval názor, že európsky sociálny model je ohrozený a je nutné toto riešiť. Toto bolo prenesené v ústnej správe ale nie je to zohľadnené v texte, podľa mňa by sa to malo zapracovať do textu. A okrem toho, včera boli viaceré vystúpenia, ktoré sa týkali toho, že na úrovni EÚ je príliš veľké zameranie na ekonomický rozmer a nie dostatočné zameranie na sociálnu dimenziu. A je nutné toto vyvážiť, lebo toto sú vlastne iba dve stran tej istej mince. Je dôležité mať hospodársky rozvoj, ale aj sociálny rozvoj a obidve sú, obidve tieto veci sú vzájomne prepojené. No a teraz ďalší bod, ktorý nebol v správe. Ide o to, že je tu veľmi silné znepokojenie, ktoré súvisí s tým, čo sa spomínal na workshope, kde išlo o to, že inštitúcie EÚ nechcú uznať to, že časť zodpovednosti za súčasnú sériu kríz, ktorú zažíva Európska únia, že časť tohoto bola spôsobená zlyhaním na európskej úrovni. Nie všetko bolo zapríčinené nezodpovednými ľuďmi v iných regiónoch sveta. Boli tu jasné vystúpenia o tom, že Európska komisia, Európska centrálna banka sa vlastne zamerali na ochranu bank a na ochranu vlastníkov senior dlhopisov a rozličných špekulantov. Dôležité je myslieť na našich občanov a ja by som bol rád, keby sa to zohľadnilo. Na ďalší bod. Čo sa týka myšlenky minimálnej mzdy, čo prezent, sa prezentovalo v rámci workshopu 1. Bol tam jeden konkrétny návrh, ktorý tu nebol zapracovaný, bol nasledovný. Ide o to, aby Európsky parlament a ECOSOC vlastne sa zamysleli nad tým, či by nebolo dobré zabezpečiť určitý garantovaný príjem v celej Európskej únii ako cieľ, ako by sa toto mohlo konec koncov dosiahnuť 50 rokov potom, ako sa vytvorilo spoločenstvo v 57. lebo tieto otázky stále ešte nie sú vyriešené a teraz na záver. Spomínalo sa, že bolo by dobré navrhnúť určitú chartu, ktorá, alebo určitú štruktúru, ktorá by zabezpečila dialog medzi organizáciami v Európskej únii a medzi inštitúciami EÚ to je relevantné z hľadiska ekosoku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tieto vyjadrenia. A teraz dám slovo osobe na mieste 232. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, uh, madam. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom za to, že zohľadnili aspoň čiastočne môj návrh po svojich odporúčaniach. Budem stručný preto, lebo predchádzajúci rečník vlastne hovoril o tom, čo som ja chcel povedať na adresu bank. Ja by som chcel ešte vyjadriť jedno odporúčanie, ktoré som nespomenul včera v rámci workshopu. Musím povedať, že ja som z Bulharska. Toto je štát v rámci monitorovacieho mechanizmu Máme tu určitý mechanizmus pre spolupráce a monitoring. Ja by som chcel povedať, je to trošku zvláštne, lebo nie je to realita vo väčšine štátov, ale bez hľadu na to, aké opatrenia príjmeme, či už na národnej alebo európskej úrovni, nebudú efektívne, ak nie sú transparentné a prehľadné. Korupcia je stále veľký problém v našom štáte. A bol by som rád, keby sa to tam spomenulo, že bez hľadu na to, aká politika, aké opatrenia by sa mali prijať, či už na národnej alebo európskej úrovni, dôležité sú princípy transparentnosti a zodpovednosti. To je to, čo by sa malo uplatňovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, chcem vás ubezpečiť, že toto sa ešte určite doplní v rámci prílohy. Tá správa bola schválená, takže nezabudlo sa na to a poprosím vás o strpenie. A teraz dostane slovo človek na mieste 281, nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať našim spravodajcom a možno by som si dovolila upresniť ešte piaté odporúčanie, kde ide o znanie toho, že existuje prepojenie medzi ľudskými právami a extrémnou chudobou. Európsky parlament v roku 2008 schválil Kešmenovú správu a tam sa spomínalo, že je dôležité bojovať proti extrémnej chudobe a sociálnej exklúzii. To sa musí stať súčasťou toho, na čom pracuje E, príslušná agentúra, potom rada nešla tou cestou. Bolo by dobre teraz nadviazať na toto odporúčanie, podľa mňa by bolo dobré, aby sa vypracovali štúdie v rámci tzv. pracovných programov. Je dôležité, aby to prebiehalo v partnerstve s tými ľuďmi, ktorých sa to týka. To znamená, že aby sa nevyjadrovali tomu iba experti, ale aj tí, ktorí skutočne žijú v tej zložitej situácii. Bo títo ľudia môžu poskytnúť najlepšie svedectvo o tom, ako sa porušujú ich e, ľudské základné práva. Ďakujem pekne, pokračuje pani predsednička. A teraz 331, e, nech sa páči. Από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος. Μια πρώτη παρατήρηση, επειδή η οικονομική... Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja som z Grécka Musím povedať, že hospodárska kríza sa netýka iba ľudí ako jednotlivcov, týka sa samozrejme celých rodín. Preto by som chcela apelovať na Európsky parlament, aby sa prijali iniciatívy tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby členské štáty boli dotlačené k tomu, aby konali aj v tejto oblasti to znamená, že je dôležité, aby sa zohľadnili aj organizácie, ktoré zastupujú ehm, záujmy rodín, aby sa ich potreby zohľadnili. Dôležité, aby sa to eh, takto dialo aj na ekosoku. To, bolo prvá, to bola prvá pripomienka. Druhá pripomienka. Ide tu špecificky o otázku tzv. veľkých rodín tu ide o rodiny, ktoré majú vyšší počet detí a samozrejme nie je to prekvapujúce, že ich sa viac dotkla kríza a ich sa viac týkajú aj priame a nepriame dane. Existujú určité materiály, určité texty v Európe, ktoré sa zameriavajú práve na takéto rodiny. Z týchto materiálov vyplýva, že Ehm, tieto rodiny sú v situácii, lebo sa krátia častokrát aj napríklad e, rozličné rodinné príspevky alebo iné sociálne dávky. Na druhej strane ale sa zvyšuje podpora pre pristahovalcov, či už sú legálni alebo nelegálni. A to potom vedie e, k xenofóbii. A to sú otázky, ktoré je nutné brať veľmi vážne a sa nimi zaoberať. Ja by som bola rada, keby Agora, ako aj vy, ste sa vyjadrili k otázkam rozličných rodinných prídavkov. Pre všetkým, čo sa týka rodinných prídavkov v čase krízy a predovšetkým tu ide o tie štáty, ktorých sa to najviac týka. Ďakujem pekne a teraz 342, nech sa páči, vytosnetilo, potom budem musieť ukončiť v blízkej dobe diskusiu, takže nech sa páči. milícias, Conselho Económico e Social, Grupo 3. Saudando a Ágora como expressão de... Ďakujem. Vítam Agoru ako vyjadrenie spolupráce medzi parlamentom, ECOSOCom a priamým zastúpením organizácií občianskej spoločnosti. Tu by som chcel zdôrazniť, že je dôležité, nevyhnutné aby európsky sociálny model bol zachovaný, ďalej sa rozvíjal, ďalej potom treba sa postaviť kríze, a zastávať myšlienku, že každý človek má právo na dôstojnosť, ďalej myšlienky kolektívnej zodpovednosti a solidarity. Chudoba nie je len problém tých, ktorí ňou trpia, ale všetkých. Perante a crise, a qual sendo financeira e económica, Nikto nesmie byť ponechaný osamotený v kríze. ECOSOC má dôležité sociálne kompetencie. Na poslednom pléne sa už hovorilo o nedostatku potravín. Okrem toho je tu ešte energetická chudoba, o ktorej som včera hovoril. A to vedie k tomu, že k tej kríze pribudne ešte demografická kríza, napríklad v Španielsku. Musíme zabrániť, aby chudoba, aby pribudla solidarita, k tejto chudobe. Musia sa vytvoriť partnerstva a včera sa o tomto práve hovorilo. Musíme vytvárať pakty, aby súkromné inštitúcie, verejné inštitúcie, e, spoločenské inštitúcie, aby spolupracovali. Takéto pakty existujú v Portugalsku. Contra o endividamento familiar no centro da Itália Dôležité je aj zabrániť, aby sa rodiny zadlžili, hlavne v, centrálnom Taliansku, v Toskánsku, tam štát, e, cirkvy, banky, sociálne zariadenia e, sa spájajú a vytvárajú špeciálne partnerstva, aby pomohli ľuďom. Treba tu vyvíjať tlak a chcel by som ešte povedať niečo o ďalšom workshope, kde sa hovorilo o tom, že pre tých, ktorí začínajú pracovať, treba mať garantovanú minimálnu mzdu. E ďalej azylové právo. O tom hovoril aj workshop číslo 2. Ďakujeme vám. A teraz 342. Máte číslo, pani, nech sa páči. Áno, vy. Ďakujem. Veľmi ma tešia tieto odporúčania, ktoré hovoria o význame zapájania priameho e, ľudí, e, tých, ktorí zažili chudobu. Nie je to však len otázka ľudských práv, je to aj otázka toho, že keď nebudú tu ľudia, ktorí trpia tou situáciou, tak nenájdete vy zasa riešenia sú tu nepochopenia, každoročné stretnutia e, ľudí, ktorí, ktorí, ktorí trpia chudobou, e, organizuje ich predsedníctvo a komisia a sieť proti chudobe európska sieť a ne, teda neorganizujú tu parlamenty. Tieto podujatia organizujeme už 10 e, rokov. Toto je už 9. stretnutie Počas rok národné výbory e, to organizujú, pripravujeme konferencie a sledujeme ich výsledky. Je to veľmi detailný proces a ja by som navrhla, aby sme to e, otočili tak trochu, aby sme zabezpečili prepojenie medzi národnými a EU link, eh, organizátormi Agory. Je to veľmi zložitý proces a tieto dve zložky musíme integrovať. Ďakujeme za toto upresnenie. A teraz 239, nech sa páči, pani. Áno, vy. Ne, nepoznám bohužiaľ vaše mena, nemôžem hovoriť nič iné, len čísla, hovorí pani predsedajúca. Madame, je vous invite à donner votre nom, mais moi... Prosím, predstavte sa, ja ich ale tie mena nepoznám, takže nemôžem uh, ich povedať takže vám môže, vždy len poviem, aby ste sa predstavili. Nech sa páči. E, pani, ktorej meno nepoznám, ale dala som vaše číslo. Ďakujem. Hovorili ste to, totiž o 229, neviete? E, Ďakujem pekne. Boli to dôležité dni, bolo dôležité vidieť, že sme sa tu mohli stretnúť. Ale akú pridanú hodnotu môžeme poskytnúť? Na, treťoj, na treťom workshope včera sme hovorili o tom, čo občania považujú za dôležité. Európsky parlament zastáva občanov lepšie než všetky iné inštitúcie. To, čo dnes ľudí zamestnáva, no už tak to je sociálny a spoločenský model Európy, ktorý trpí. Ak nedokážeme zvrátiť trendy πραγματικά plítete. Ja uh, patrím e, k ženským lobby v krajine, ktorá, kra, ktorá je zmietaná v, týchto, e, v tomto období e, výrazne krízou. Na základe rozhodnutí Medzinárodného menového fondu a Európskej komisie sme v našej krajine v takej situácii, ktorá vedie k tomu, že občania, greckí občania sú ťažko zasiahnutí a hlavne grec, a tiež grecké ženy. Αν δεν προσαρμοστεί στις αρχές και τις αξίες οι οποίες είναι η αλληλεγγύη, η ίση μεταχείριση, αλλά κυρίως το γεγονός... Náš model musí byť posilnený solidaritou, zrovnoprávnením pohlaví, ale problém je v tom, že v mojej krajine tí najzraniteľnejší tie najzraniteľnejšie skupiny trpia najviac. Chudoba je enormná. Nemôžeme ľudí nechať bez pomoci v kríze. Nesmieme ich opustiť. Tých občanov, ktorí trpia v tejto e, kríze, trpia jej dopadmi. Ale túto krízu nespôsobili občania. Ότι θα μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι το κυρίως treba solidaritu, inak Európa neprežije. To je tá najdôležitejšia správa, to je najdôležitejšie poselstvo, ktoré treba nahlas, nahlas opakovať. To je to, to, čo by malo byť vo výsledkoch tejto agory. Chcel by som sa, uh, chcel by som sa pridať aj k tým, ktorí predtým povedali, že to, o čo tu ide, je Európa. Musíme zachrániť Európu. Už 50 rokov v Európe je v centre politiky občan a tak to musí aj ostať. Musíme Európu samozrejme chrániť, áno. Ale je to posolstvo, ktoré musí e, všetkým, doraziť ku všetkým. Musím zmeniť formuláciu e, e, osoba, ktorá sedí na mieste číslo a tak ďalej, budem hovoriť. Takže e, zapamätajte si prosím, čo chcete povedať. Zhrňte si to, dám teraz slovo občanom a potom prioritne dám vám e, slovo. Teraz dám slovo pánu Vinionovi, ktorý dva pol dňa predsedal e, e, e práci 20 európskych občanov z 15 štátov. Zišli sa v pracovnej skupine E, samostatnej skupine a veľmi intenzívne pracovali. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Volám sa Žerom Viňom a mal som to šťastie, že počas týchto dvoch dní som predsedal e, konferencii konsenzuálnej, konferencii, ktorá musí dospieť k nejakej zhode. To je jej základné zadanie k zhode smerom k určitým návrhom, ktorý, ktoré vyplývajú z dvoch otázok, ktoré nám boli položené. Prvá otázka, aké opatrenia, aké činy by mali byť uskutočnené na to, aby sa zjednodušil prístup starších osôb a osôb s nízkym príjmom ku kultúre a k novým technológiám. Druhá otázka. Čo môže urobiť Európska únia v týchto opatreniach a v týchto krokoch? Už výsledkom našej práce je súbor návrhov, ktoré sme prijali konsenzuálne. Tieto návrhy prednesie Maria Gabriel za obraz kultúry a Albertina Willefeld za oblasť nových technológií. Ako predseda tejto konsenzuálnej konferencie by som chcel iba stručne povedať, že tento postup je veľmi dynamický a chcem tu zložiť hold Európskemu parlamentu za jeho iniciatívu. Vyšli sme vlastne z vzájomného E, zdieľania takých negatívnych, veľmi negatívnych pocitov. Kládli sme si otázky, ako to, že my tu máme premyšľať o prístupe ku kultúre, keď e, príjmy v jednotlivých štátoch sú také nízke. Ako môžeme žiadať o prístup ku kultúre, keď, keď kultúra týmto ľuďom je odopieraná, v niektorých krajinách je taká nálada, že starí by sa mali niekam e, vytratiť, zomreť a neprekážať. Takže kultúru pre tých, ktorí poznali komunistický svet, no už tak ide aj o určité veci, ktoré by chceli zabudnúť. Dostali sme sa každopádne k určitým návrhom, pretože sme si uvedomili, že je tu určitý začarovaný kruh. Ak na jednej strane Nerovnosť vytvára chudobu a chudoba vedie k tomu, že ľudia sa uzatvárajú do seba, že tu prestane existovať solidarita. Tak bez solidarity nie je tu politická sila bojovať proti nespravedl- nespravedlnosti. Treba bojovať z oboch strán, zo strany bohatých, začlenených i zo strany chudobných a vyčlenených. To sú teda naše návrhy a v oboch prípadoch predstavujú možnosť ísť vpred. Takže najprv e, Maria, ktorá bude hovoriť o opatreniach pre boj e, za prístup ku kultúre. Nech sa páči. Bod číslo 1. Kultúra nemôže byť vnímaná osamostatnenie bez a iných aspektov kvality života náklady na kultúru by nemali byť zdaňované. Aby sa zlepšilo pochopenie zo strany politických predstaviteľov, Chaque année, une partie de leur temps de travail auprès de la société civile takisto voči starším ľuďom, je potrebné, aby politici prežívali aspoň časť roku v občianských iniciatívach a lepšie sa zoznámili s potrebami ďalších kategórií občanov. Ostatní seniori sú predsa zdrojom skúseností a znalostí pre celú spoločnosť. A preto členské krajiny by mali vytvoriť priestor pre tvorivú činnosť centres de jour et des centres d'apprentissage mutuels. Komunikáciu medzi staršími a mladšími občanmi vytvárať viac. Bývanie viacgeneračné. Práca vo voľnom čase, ktorá by zohľadňovala potreby oboch generácií. Penzíná reforma by mala kombinovať základný dôchodok a zdroje z ďalších činností vrátane dobrovoľníctva. S cieľom zlepšiť životné podmienky starších a zraniteľných osôb. Európska únia, jej členské krajiny i súkromné podniky by mali prijať programy znižovania nákladov a umožniť, aby pre tieto osoby úvery sa nestali príliš nákladnými. Európska únia a členské krajiny by mali dbať na to, aby títo ľudia mali prístup k všetkým statkom vrátane statkom kultúrnym a tiež, aby sa zohľadnili e, fyzické či iné postihnutia týchto osôb. EÚ a členské krajiny by mali vytvoriť platformu, kde by si e, hovorili o najlepších možných postupoch, aby sa tieto dali aplikovať aj inde. Ďakujem za pozornosť. Toľko naše návrhy, ktoré boli konsenzuálne prijaté. Týkajú sa e, teraz ďalšia téma k nových technolo- te- nové technológie. V prvom rade chcem poďakovať za túto možnosť. Uh, K téme digitálneho rozkolu chcem povedať, že mnohí ľudia majú problém uh, používať uh, nové technológie vychádzajúc z toho, že kurzy a návody sú veľmi ťažko na, zložité na pochopenie. Množstvo ľudí často nemá pred nemajú predchádzajúce vedomosti, ako používať nové technológie, ktoré by boli potrebné na efektívne učenie sa. Nemusia sa, musia sa však tieto veci naučiť, aby sa cítili sebavedomí a integrovaní do spoločnosti a prekonať izoláciu, ktorá môže byť výsledkom nedostatku digitálnych zručností. A preto Európsky parlament by mal povzbudzovať miesta, centra, situácie, kde starší ľudia, ktorí nemajú predchádzajúce znalosti a nemajú veľa prostriedkov, by mali voľný prístup k novým technológiám a kde by mali tréning. Tieto kurzy by mali e, viesť skúse, e, skúsení inštruktori, vrátane starších ľudí, ktorí chápu, E, ťažkosti starších. Manuály na vyučovanie e, v oblasti technológií by mali byť e, písané spôsobom, ktorý je pochopiteľný ľuďom, ktorí nie sú zvyknutí na jazyk nových technológií. S obsahom, ktorý by mal byť jasný už, užívateľom, aby vedeli, čo vlastne robia. Mladí ľudia si často neuvedomujú, ťažkosti, pred ktorými stoja starší ľudia, pokiaľ ide o využívanie nových technológií. Ak by boli lepšie informovaní v tejto veci, vytvorilo by to možnosti pre nich vykonávať solidaritu k starším ľuďom. Európsky parlament e, zohráva úlohu pri toho, tom riešení, riešení tohoto pri vytváraní medzigeneračných prepojení pri kultivovaní chápania a solidarity medzi generáciami. Preto povedomie mladých ľudí by sa malo zvyšovať pre problémy digitálnej exklúzie starších. To by mladým ľuďom pomohlo pochopiť ťažkosti starších ľudí a povzbudzovalo by ich to v eh, pomoci a v dobrovoľníctve. V našom svete Každé nové zariadenie e, veľmi rýchlo sa stáva e, prekonaným a to vytvára neistotu, pokiaľ ide o užitočnosť nových technológií. Ďalším problémom je to, že väčšina zariadení vyvíjajú e, vývojári len pre mladých ľudí ako cieľovú skupinu. Aj pre mladú generáciu je dosť ťažké, ale predovšetkým pre starších e, sledovať vývoj informačných technológií, aby boli aktualizní, aby mali možnosť pochopiť, ako využívať tieto prístroje, aby mali finančné zdroje, na to mohli si ich kúpiť. European Union Treba rozvíjať jednoduchšie, prístupnejšie zariadenia, nové technológie, nástroje, ktoré sa prispôsobia potrebám starších. Čím chudobnejší človek je, tým, tým zložitejší jeho prístup k novým technológiám Európska únia a jej členské krajiny by mali podporovať starším ľudí a umožňovať im prístup k mobilným telefónom, k internetu za nižšie ceny. Vychádzajúc z toho, že žiadna technológia nemôže zlepšiť eh, kvalitu života starých ľudí, je úlohou EÚ spojiť členské krajiny, aby sa podporovali nové technológie pre starších, nielen ako nástroje, ale ako aj prostriedky, ktoré zlepšujú kvality ich sociálneho života a dajú možnosti mentálneho tréningu, ľahké komunikačné e, kanály, prístup k informáciám a kultúre a efektívnejšie a lacnejšie formy administrácie, napríklad bankovníctvo, daňovníctvo a tak ďalej. Ďakujem. Monsieur Vignon, un, un petit complément. Je, je voudrais me, me permettre un, un tout petit... Ja by som chcel ešte niečo doplniť, ak by som mohol stručný komentár. Nie je to záver, ale prináša nás priamo k jadru Agory situácii krízy a chudoby, pretože tieto hrali dôležitú úlohu v našich diskusiách a rastúce riziko chudoby v tomto kontexte, ale taktiež aj potenciál zmeniť európsku spoločnosť práve vďaka kríze. Takže my sme v našich diskusiách eh, merali eh, to, že keď sme skúmali, akým, oni, rozmýšľali sme o niečom, čo môže spojiť Európanov. A kríza môže ponúknuť možnosť. Nie len kvôli, pretože my sme v defenzívnej pozícii, ale jednoducho musíme ich spojiť na báze toho, čo nemajú a na báze toho, akým spôsobom si môžu navzájom pomôcť. Pretože napríklad starí občania, starší občania nie sú bohatí, ale zase majú dostatok času, pričom majú takisto aj dobrú pamäť a mladí toľko času nemajú. Áno, jeden z e, účastníkov chce niečo doplniť. Pán Orwell. Dobre, áno. Dobre, predpoludne. predpoludne. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja som zo Španielska a nezastupujem žiadnu organizáciu alebo nejakú úniu. Som tu a osobne za seba do Španielska. V podstate, čo sme za posledné 3 dní videli, je to, že každá krajina má podobné problémy. Kríza, chudoba, kultúra, nové technológie, ktoré môžu byť drahé a veľmi komplikované. Takže mm, táto konferencia nám umožnila pracovať na týchto témach. A jednou z tém, ktorú sme, o ktorej sme diskutovali, ktorá zatiaľ ešte nebola vyjadrená vo všetkých záveroch a ja ju považujem za dôležitú, je otázka, že keď si kupujeme nové technológie v našich jednotlivých krajinách, či už sú to počítače alebo telefóny, pokyny v manuáloch sú väčšinou alebo dosť často len v angličtine a niekedy možno ešte aj vo francúzštine. Ja viem, že existuje konkrétny zákon, že každý členský štát alebo technologický výrobok, ktorý si tam niekto kúpi v tomto členskom štáte, musí mať manuál preložený do miestneho jazyka. V Belgicku to musí francúzsky alebo flámsky a tak ďalej. Bolo by dobre, keby Európsky parlament zdôraznil, že tento zákon netreba naozaj dodržiavať, pretože starší občania v Európe nemajú taký prístup e, k cudzím jazykom ako mladí ľudia, ktorí všetci študujú cudzie jazyky. To treba e, zdôrazniť. Predsedajúca, ďakujem za túto doplňujúcu informáciu. Takže teraz ukončme túto diskusiu a po prestávke na kávu budeme pokračovať. Ja už mám zoznam rečníkov. Takže tí, čo ste požiadali o slovo, tí už ste na zozname, budete môcť potom sa vyjadriť po prestávke na kávu. Chcela by som dôrazniť, že formuláre na preplatenie prostriedkov sú vo foaje pred sálou a na konci konferencie takisto v budove Esplanade môžete dostať formuláre, ale momentálne, ako bez týchto formulárov nebudete môcť e, dostať prostriedky preplatené. Niektorí z vás už tieto formuláre vyplnili a tí, tí čo to ešte nevyplnili, tak tí si to môžete vyplniť tuto pred vchodom do tejto miestnosti a vrátime sa za 15-20 minút.